Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit von gestern wieder auf und beginnen mit Milí kolegovia, milé kolegyne, začneme dnešnú prácu a začneme prvým bodom programu a síce hlasovaním o stanovisku pána Žaneckého o Európskej informačnej banke o výročnej správe za rok 2013. Praje si spravodajca teraz vystúpiť? Praje si spravodajca vystúpiť? Prosím, áno. E, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Viem, že máme málo času a preto by som rád povedal, že všetko už bolo povedané v tejto oblasti. Dostatočne sme o tom diskutovali, všetko je jasné a hneď môžeme prejsť k hlasovaniu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz chcem urobiť testovacie hlasovanie. Kto má so sebou svoju hlasovaciu kartičku, stlačte prosím gombík, aby sme videli, koľko hlasov máme k dispozícii. Je tu niekto, kto by chcel hlasovať a nemá kartičku so sebou? To e, nie je v tomto prípade tak. Čiže 17 členov máme a 13 hlasovali. 13. Čo je s ďalšími? Čo tí ostatní? Dobre, teda uvidíme teda, ako to bude vyzerať na ostro pri hlasovaní. Teraz prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu číslo 1. Budeme hlasovať elektronicky, lebo to šetrí čas. Uzatváram hlasovanie jedno hlasne prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 2. Elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 17 áno, 1 proti. Pozmeňovací návrh 3. Dve časti. Prvá časť. Hlasovanie uzatváram. 16 áno, 2 ja proti. Druhá časť. Uzatváram hlasovanie. 11 za 7 proti. Schválené. Pozmaňovací návrh číslo 4. 4. Pozmaňovací návrh 4. Najskôr to musíme ale uzavrieť. Dobre. Pozmaňovací návrh číslo 4 bol prijatý. Druhá časť pozmaňovacieho návrhu číslo 4 teraz. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 5. Uzatváram hlasovanie. 19 za, prijaté. Pozmaňovací návrh 6. Uzatváram hlasovanie. 19 za. Pozmaňovací návrh 7. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmaňovací návrh 8. Uzatváram hlasovanie. Schválené pozmaňovací návrh 9. V prvej časti uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť pozmaňovacieho návrhu číslo 9. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A pozmaňovací návrh číslo 10. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz celé stanovisko v zmenenej podobe otváram k nemu hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 17 hlasov za, traja sa zdržali schválené. Ďakujem, tým pádom sme uzavrali tento bod rokovania a budeme ďalej pokračovať s druhým bodom rokovania a síce s zvláštnou správou číslo 15 roku 2014 dvole auditorov k External Border Fund. Toto je veľmi dôležitá správa. Pán Denis de Jo je našim spravodajcom zodpovedným. Členom dvora auditorov je pán Galea. Vy teraz dostávate slovo, aby ste predstavili túto správu. Nie, rečnička sa ospravedlňuje. U mňa je napísané, že pán Galea bude prezentovať, tak preto došlo k tejto nezhode. A prepačte, ešte raz. Máte pravdu, pani, pani predsednička sa ospravedlňuje, čiže začneme číslom 12 z roku 2014 o EDAF a biodiverzite. A pána Ovena srdečne vítam k tomuto bodu. Prepačte, prosím, myslela som si, že pán Galea sa nejako fyzicky zmenil. Nech sa páči, dostávate teraz slovo. Dank, Frau Ďakujem pekne, pani Gressle. I'm here to report on the biodiversity report. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, rád, že môžem sa vyjadriť tejto správe, vážení kolegovia, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť predniesť správu. Taktiež by som chcel využiť príležitosť na to, aby som zablahoželal spravodajcovi pánovi Manskoj za pracovný podklad, ktorý som si prečítal s veľkým záujmom. Je to prvá správa, ktorú tu predkladám a keď po tom, čo som začiatkom roka prišiel na dvor auditorov a prebral som svoje povinnosti na jar, a e, práva bola už takmer hotová, takže chcem sa poďakovať tam, kde patrí vďaka a chcem sa poďakovať aj kolegovi Lazarovi za tú prácu, ktorú odviedol ako predchádzajúci spravodajca. Ďakujem aj Stefanovi Avencovi, ktorý je tu po mojej pravici a pracoval ako vedúci týmu Začal by som vysvetlením, prečo sme pripravili tento audit a ako sme k nemu pristupovali. A potom by som sa venoval hlavným zisteniam a odporúčaniam. Veľká časť biodiverzity, to je tá rozmanitosť živých organizmov a ekologických komplexov, je oblasť, ktorá môže mať veľmi negatívne ekonomické dopady a dopady na zdravie Predchádzajúca správa, ktorá sa venovala otázkam e, biodiverzity, na to ukázala, poukázala a ochrana biodiverzity je kľúčovou prioritou e, pri životnom prostredí. Musíme sa snažiť zabrániť strate biodiverzity do roku 2020. Biodiverzita je komplexná prierezová medzidisciplinárna téma a preto sa do nej zapájajú rôzne fondy financovania, ako napríklad Európsky fond rozvoja vidieka, e, pre rybolov, program LIFE a ďalšie štruktúrálne fondy. Zaujímavým aspektom tejto štúdie je, že sa zaoberala risk rizikami, ktoré prináša takýto prístup, tzv. mainstreaming pri financovaní, to je financovanie jednotlivých programov, ktoré nemusia podporovať priority hlavného prúdu, v tomto prípade biodiverzitu. Dvor už e, robil audit individuálnych výdavkov na biodiverzitu, ale náš Európsky fond na rozvoj vidieka, ktorý má os, o, vyše 8 miliard eur, na obdobie 2007 až 2013 sme zatiaľ nekontrolovali. Hlavným cieľom auditu bolo posúdiť, či tento fond bol efektívny pri financovaní projektov, ktoré priamo podporujú biodiverzitu ako súčasť stratégie EÚ. Navštívili sme 5 členských štátov Českú republiku, Španielsko, Francúzsko, Polsko a Rumunsko a spolu to predstavovalo takmer 70 celkových alokácií z tohto fondu na priamu podporu biodiverzity. Auditovali sme na mieste 32 projektov a robili sme aj kontrolu riadiacich orgánov desiatich členských štátov, ktoré takmer nevyužívajú RDF na, projekt, na financovanie projektov biodiverzity. Čo sme zistili? Zistili sme, že RDF môžu využívať členské štáty na financovanie projektov podporujúcich biodiverzitu, ale využitie na tieto účely bolo obmedzené. 12 členských štátov e, pridelilo menej ako 0,2% alebo, takme, alebo nič z ERDF na opatrenia, ktoré priamo súvisia s biodiverzitou. Členské štáty môžu samozrejme určovať svoje vlastné finančné priority a 65 60 respondentov na náš prieskum povedalo, že používajú iné prostriedky, vlastné alebo iné zdroje EÚ, ktoré im stačia. Preto členské štáty nie vždy chápu e RDF ako primeraný nástroj na podporu biodiverzity a ako potenciálny zdroj na financovanie E, Natury 2000. Tento poznatok chýba. Tam, kde sa RDF využilo na financovanie biodiverzity, jedna tretina auditovaných projektov sa zaoberala prípravou budúcich investícií s, po, s cieľom podpory. Toto, je, toto sú kroky, ktoré sa budú musieť premietnúť do hmatateľných akcií a výsledkov, ak sa majú výsledky dosiahnuť Dve tretiny auditovaných projektov ukázali, že sa vykonali aj konkrétne opatrenia na ochranu, ale nie je žiaden monitorovací systém, žiadne ukazovatele výsledkov. To nemajú zavedené orgány členských štátov. Keďže chýba takáto analýza, nie je možné vyhodnotiť účinnosť týchto projektov a tak preto preukázať hmatateľné výsledky v oblasti biodiverzity. V našej správe sme sa napriek tomu pokúsili zdôrazniť tie najvýznamnejšie, ako aj menej významné alebo pôsobivé projekty, ktoré sme stretli počas našho auditu a ocenili sme to, čo si ocenenie zaslúži. Dúfame, že takto pomôžeme zúčastnením stranám pri riadení budúcich projektov. Pokiaľ ide o naše odporúčania, povedali sme, že komisia má podporiť členské štáty pri stanovení priorit v operačných programoch v oblasti biodiverzity. Má sa posúdiť vzájomné doplňovanie týchto komplementarita týchto akcií, ktoré si v operačných programoch určia členské štáty, v, s, s programami, ktoré sú financované z iných zdrojov EÚ. Má sa monitorovať realizácia operačných programov tak, aby sa mohlo načas identifikovať, kde sú, kde sú slabé miesta a napraviť sa. Členské štáty majú teda lepšie spolupracovať aj s komisiou. Potom sme odporúčili, aby komisia podporila členské štáty v ďalších krokoch po prípravných krokoch tak, aby sa vytvorili aktívne politiky ochrany, najmä s ohľadom na efektívnu implementáciu konkrétnych plánov ochrany a riadenia a má žiadať také ustanovenia v e, operačných programoch, aby bolo možné posúdiť environmentálne zmeny v habitatoch, teda biotopoch a medzi druhmi. Vyzývame členské štáty, aby uplatňovali pravidlá ERD v interakcii s ďalšími fondami EÚ. A nakoniec sme odporúčili, aby komisia zabezpečila že sa vedú presné záznamy o priamých aj nepriamých využívaniach prostriedkov EÚ na biodiverzitu vrátane Natury 2000. V tomto úsilí sa má naďalej pokračovať a členské štáty majú poskytovať údaje. A nakoniec by som sa chcel ešte poďakovať komisii za vynikajúcu spoluprácu počas celého obdobia auditu. Som veľmi rád, že môžem povedať, že, že vyjadrili záujem postupovať podľa našich odporúčaní a ja dúfam, že naša správa pomôže aj poslancom a najmä tomuto výboru pri úlohe, ktorú majú, to je monitorovanie čerpania rozpočtu EÚ. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Alvan, za zaujímavú správu, ktorá sa týka témy, um, o ktorú sa stále zaujímame a síce je to implementácia smernice FFA v rámci Natury 2000 eh, na úrovni EÚ. Doteraz o tom však málo vieme, preto sa tešíme, že takáto správa existuje. Eh, z SAD pán Manskúr je našim správodajcom. Vítam ho a udelujem mu zároveň slovo. Eh, Vážená pani predsednička, kolegovia, predstaviteľia účtovného dvoru, poprvýkrát mám možnosť prezentovať správu. Dúfam, že budete trpezliví a tolerantný. Pochádzam z, re, e, z veľmi vzdialeného regiónu, 10 000 km od Bruselu, ale je to región, hoci i je malý rozmerom, predstavuje 70 e, biodiverzity e, európskej. Veľmi som citlivý takéto téme pretože bio, e, biodiverzita je naše spoločné e, dedičstvo, treba ho chrániť, treba si ho ceniť. A myslím si, že táto správa, a tu chcem poblahoželať e, e, účtovnému dvoru, ukazuje, čo všetko treba ešte urobiť, aby sa e, zlepšila ochrana biodiverzity v Európe. Otázka, ktorá bola tu na položená, či sa efektívne eh, financujú priamo eh, projekty biodiverzity. Eh, do roku 2020 účtovný dvor vlastne hovoril o projektoch, viaceré krajiny sa navštívili. Aké sú možnosti financovania a či sa dostatočne využívajú tie členskými krajinami e, adekvátnym spôsobom e, tie e, bloky biodiverzity. Členským krajinám sa menovite odporúča zabezpečiť dobré sledovanie, či sa dobre používajú operačné programy. Ako spravodajca chcem pripomenúť niektoré fakty. Ochrana biodiverzity sa definuje ako jednou, jedna zo základných priorít EÚ. E, treba si e, tu dopriať dostatok dôs, e, prostriedkov, ale keďže tak nie je, tak Európa nedok, ne, ne, nedokázala zabezpečiť ciele v oblasti záchrany biodiverzity do roku 2010 v rámci stratégie 2020 sú tu ciele 5 a 6, ktoré priamo súvisia s environmentálnou problematikou, ale ciele e, koncentrovania sa skôr venujú cieľom 1, 2 a 4. Je nespochybné, že budeme naďalej v Európe pokračovať, znižovať náš prírodný kapitál, ohrozujeme našu budúcnosť, a vystavujeme sa environmentálnym šokom. Tiež treba povedať, že nad rámec čisto environmentálnych úvah a znehodnocovania našeho habitatu, e, biodiverzita a jej pokles má i ekonomický e, ničivý dopad na našu spoločnosť, ktorý sa v politike málo kedy zohľadňuje. Je treba súrne konať a treba si uvedomiť, že výhody pre ktoré nám prináša príroda, sú, sú, sú zadarmo a predstavujú obrovský kapitál. Biodiverzita znamená, že je tu i hrozba útočných, e, e, invazívnych typov e, živočíchov. A <clears throat> to všetko dnes sú veľké výzvy, ktoré ovplyvňujú každého občana v EÚ i nad rámec toho celú planetu jednoducho. týmto smerom biodiverzity sa doteraz v stratégie orientovali tak slabo, že výsledky určitých auditovaných projektov sú e, veľmi vzdialené čo do výsledkov a veľmi ťažko ich je evaluovať e, ich výsledky. Nemožno sa zamerať na evaluáciu krátkodobu takýchto výsledkov, ako je teda zachovanie napríklad biodiverzity keď i pripúšťame, že členské krajiny e, môžu konať svojvoľne, pokiaľ ide o e, túto oblasť, treba e, zvažovať efektívnejšie využitie a možnosti, aby sa spustil lepší káder použitia fondov na podporu biodiverzity. Národné Orgány by mali podporovať e, regionálne a miestne e, e, oblasti, aby sa riešila biodiverzita. Nekonať by bolo príliš nákladné a škody by boli veľmi veľké a dokonca nezvratné. Ďakujem za pozornosť. Merci, merci beaucoup. Euh, Vous avez très bien présenté. Merci tant. Ďakujeme. Veľmi pekne ste nám prezentovali vašu prácu. Naozaj mať, treba mať odvahu. <laughs> Ešte treba aj dodať, že odtiaľ, odkiaľ prichádzate, tam, odkiaľ prichádzate, je určite evidentne lepšie počasie, než tu u nás. Ako pripustí určite i kolega Bart Stas. Rada by som udelila slovo kolegovi Voganovi. Uh, uh, Ďakujem, rád by som poďakoval za vynikajúcu prácu uh, spravodajcovi za obhajobu biodiverzity a tiež by som chcel poďakovať súdnemu dvoru, teda, pardon, účtovnému dvoru, je, bola to prvá správa vás, pán kolega, klimatická, ke zmeny otázky e, e, biodiverzity budú súčasťou diskusí, pretože je to naozaj dôležitá téma. A ako povedal zástupca e, európskymi fondami, sa snažíme chrániť biodiverzitu, ale v podstate sa využijú i ďalšie fondy. A je tu snaha monitorovať využitie, využitie týchto fondov. Otázka teda znie, či by sme mali byť či by sme mali vyčlenovať fondy na biodiverzitu, alebo by sme mali mať e, mainstreamované tie fondy. Pamätám si dve správy, e, kde sme túto otázku riešili. Jedno je, išlo o efektívne využitie európskych e, fondov na návrat starších ľudí do práce a potom ich použitie na zapojenie do práce žien. A bolo veľmi ťažké, viete, monitorovať E, účinnosť týchto prostriedkov, pretože je to skrížené s viacerými ďalšími e, fondami, ktoré smerujú na tento účel. Takže moja otázka nesmeruje ani tak e, na účtovný dvor, ale na komisiu, či si myslíte, že budeme mainstreamovať tieto fondy, alebo že by sme mali uľahčovať, aby sme uľahčili zmonitorovanie týchto konkrétnych fondov. Ďakujem. Ja tiež som na zozname roč, rečníkov. Ak e, si pozrieme program Natura 2000, tak nám udrie do očí, že Natura 2000 má mnohé zdroje financovania. To, čo by ma zaujímalo, je, ako sú vzájomne zosúladené tieto zdroje financovania. Ja v mojej oblasti vidím, že Natura 2000 bude tým zákonom EÚ, ktorý sa nebude plošne implementovať, pretože sa nemôže implementovať. Čo sa týka implementovania, tak sa tu odohralo implementačné šialenstvo v takých detailoch, v takých drobnostiach, ktoré sa dokonca dajú zachovať na 20 alebo 30 hektároch, ale určite sa nedajú uskutočniť celoplošne. A otázka znie, e, aký prehľad máme o celoplošnej implementácii Natury 2000 aj v súvislosti s inými fondami. A musím skonštatovať, že správa je veľmi zaujímavá, je aj pekne urobená, sú tam konečne aj obrázky, Otázka však znie, či e, nemusíme náhodou hovoriť o, absolútnej, o absolútnom neúspechu, najmä s ohľadom na to, že len veľmi málo členských štátov to využíva a ak to využívajú, tak vo veľmi malej miere. A po prečítaní som dostala niekoľko nápadov o tom, prečo takáto možnosť z EFRE by sa tam mala využiť. Dobre, dá sa na to EFRE použiť, ale otázka znie, či takúto možnosť treba zachovávať napriek dobrému účelu, aj keď je to tak málo využívané. Čo by potom mohlo viesť k tomu, že uh, záležitosti nebudú účinne implementované. A toto ma potom privádza naspäť k otázke, či naozaj sa Natura 2000 bude celoplošne implementovať. Pretože ak na to nebudeme mať peniaze, tak sa to celoplošne implementovať nebude dať. Frage ist, wie flächendeckend, und das ist auch eine Frage an die Kommission, aber auch an den Hof, was wissen wir über eine wirklich flächendeckende äh, Abdeckung dieser Äh, dieser EU-Gesetzgebung. Und der zweite Punkt wäre, wenn wir in praktisch ein Drittel vorbereitende Maßnahmen sind. Prepačte za krátky výpadok. Ako môžeme teda dúfať, že takéto prípravné opatrenia sa naozaj uskutočnia? Ďakujem pekne zatiaľ. Vidím, že Martina sa hlási. Ďakujem, pani predsedkynia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som sa len zamyslela a ako kľúčový problém pre optimálne financovanie vidím to, že nemáme dostatok hodnoverných stratégií na podporu biodiverzity. Ako príklad uvediem oblasť Šumavy, ktorá je na českej, nemeckej a čiastočne na rákuskej strane, čo je identické cezhraničné teritorium a nazerá sa na oboch stranách hranice a je využívané úplne inak. Na nemeckej strane existuje rozsiahle pásmo ochrany, a podnikateľské aktivity sú možné až v tých aktivitách, ktoré nemajú takú ekologickú hodnotu. A toto riešenie je naviac výsledkom e, širokého konsenzu všetkých zapojených aktérov. Naproti tomu na českej strane existuje silná snaha expandovať do ekologicky cených lokalít e, podnikateľskými aktivitami. Tam sa skôr uprednostňuje um, obchodná využiteľnosť, ekonomická využiteľnosť. Myslím si, že je potrebné v každej lo- lokalite dosiahnuť zhodu o hodnote e, symbiózy životného prostredia a podnikateľskými aktivitami. Ak nedôjde k zhode e, cezhraničnej, tak bude alokácia finančných prostriedkov vždy menej optimálna. Ďakujem zatiaľ. möchte der Kommission das Wort geben und begrüße Herrn Rasmussen. Pán Rasmussen dostane slovo a pani Ledu, kto z vás by chcel začať, prosím? Pán Rasmussen. Kleine Abstimmung am Rande. Dá sa, že sa kolegovia ešte radia. Tak predsa len to bude asi kolegyňa. Kto teda začne, prosím? Pani Ledu. Euh, Ďakujem pekne. Samozrejme, že sa komisia teší správe Dvora auditorov a taktiež e, berie na vedomie odporúčania. Biodiverzita je horizontálnou politikou je preto dôležité, aby sa používali primerané zdroje na jej ochranu. A taktiež má zmysel zdôrazniť, že biodiverzita je jedinou prioritou v rámci životného prostredia, pre ktorú existuje metodika na kontrolu výdav, rokov. To je tá istá metodika, ktorá sa uplatňuje aj pri klíme, pri klimatických zmenách. Ja myslím, že by sme si to mali pripomenúť. Odhliadnúc od toho, je to téma integrácie biodiverzity do európskeho rozpočtu. V pomere k zvláštnemu rozpočtu na túto tému sa odohrávala dlhodobá diskusia. Komisia je za to, aby sa uskutočňovala integrácia, pretože ide o veľmi efektívnu politiku. Napriek tomu je možné popremýšľať o tom, ako sa táto integrácia dá robiť efektívnejšie. Ako už bolo. de 20%, ce qui n'est pas, pour la pas le cas pour la biodiversité. Voilà, je passe la parole à mon collègue. Thank you.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 Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážení členové účetního dvoru a dalších institucí Evropské unie, Já bych nejdříve chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za skvělou práci při zpracování tohoto materiálu, protože opravdu byl to jeden z nejlepších materiálů, který jsem četl, plný konkrétních, e, konkrétních příkladů, že člověk, když e, ten materiál procházel, tak si mohl e, udělat velmi dobrý obrázek o tom, jak byly jednotlivé, jednotlivé peníze jak byli čerpáni. Také děkuji zpravodaji Denisovi eh, de Jongovi za skvělý pracovní materiál. Opravdu bylo krásné se s ním procházet. Já bych chtěl říct několik bodů. Za prvé, ochrana vnějších hranic je zásadní téma pro celou Evropskou unii. Opravdu zásadní. Právě skvělý management ochrany vnějších hranic je pro nás naprosto klíčový. Proto já budu toto téma velmi zdůrazňovat, protože jsem byl zpravodajem eh, rozpočtu v oblasti Libe a pořád čelíme tlakům na zvyšování peněz v oblasti, v oblasti ochrany vnějších hranic. A pro mě je velmi důležité téma efektivita, která je právě i v tomhle eh, tématu zmíněna tento finanční nástroj pro ochranu vnějších hranic je e, velmi důležitý taky právě v tom, že Evropská unie na něm ukazuje tu solidaritu se eh, státy, který čelí díky své eh, geografické poloze největšímu náporu velkého počtu imigrantů. To je potřeba také zdůraznit, protože na tom se ukazuje právě ta společná evropská politika. Proto vidím jako zásadní míru efektivity tohoto programu právě pro další roky. E, přesto i u tohoto programu se setkáváme s několika zásadními problémy, které já kritizuju opakovaně a který vidíme na tomhle tom výboru i o dalších problémů. První je monitoring. Druhá věc, která je, je hodnocení Myslím, že účetní dvůr tady výborně popsal téma nastavení ukazatelů. To je to, co vlastně eh, čemu čelí na tomto výboru Evropská komise neustále dokola. Eh, vnímám jako pozitivní, že Evropská komise se rozhodla nastavit společné ukazatele a že členské státy musí vyvinout programově specifické ukazatele to vidím jako pozitivní, ale myslím si, že je to start a ještě nás čeká hodně, eh, hodně práce máme před sebou. Jako zásadní vidím to, že tento finanční nástroj by měl přímo podporovat práci Frontexu a to tím, že se spolufinancované vybavení učiní povinně prostředkem spojený s Frontexem číst ve zprávě, že některé státy nakupovaly třeba vybavení eh, k ochraně vnějších hranic, které nebylo sdílené s Frontexem, mi přijde velmi, velmi absurdní. A jednu věc tady mám, kterou, eh, pane de Jongu, si dovolím s vámi úplně nesouhlasit a možná, že mi ji vysvětlíte. Eh, já mám odlišný názor od pana De Jonga, že mm, to se týče rozdělení části týkající se oblasti víz a hraničních kontrol do různých segmentů. Obávám se, že takové další členění by spíše přispělo k námi kritizované administrativní eh, zátěži, prodlevám a stížené kooperaci v klíčových oblastech Rád bych se proto teda, tedy pana De Jonga eh, za naší frakci zeptal, jak by si přesně takové rozdělení fondů představoval a zda nevnímá, že by naopak toto rozdělení mohlo vést k problematické spolupráci na některých konkrétních projektech. Děkuji moc krát.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

and maybe since for some new colleagues it is not clear what we are talking about i will just do a very very quick introduction. you know that i am always very quick so just switching in czech sorry. Um, jak víte kolegové tak eu provádí dlouhodobě systematickou rozvojovou podporu v řadě mimoevropských zemí rozvojového charakteru a to především v rámci teritorií uh, afrických karibských a tichomořských zemí. Tato podpora je směřována na hospodářský, sociální a environmentální rozvoj a především pak na boj s chudobou. Je obecně zajišťována ze tří zdrojů a tohle například pro nové kolegy je důležité už pochopení. Předmětem dnešního jednání je podpora, která je realizovaná mimo rozpočet Evropské unie z Evropského rozvojového fondu prostřednictvím finančního zprostředkování Evropské investiční banky v tomto kontextu, jak už jste slyšeli, Evropská investiční banka zajišťuje dvojí úlohu. Za prvé poskytuje své vlastní zdroje k financování projektů v rozvojových zemích a za druhé zajišťuje roli správce investičního nástroje pro rozdělení prostředků EDF eh, e eh, já mám čtyři zásadní klíčové okruhy a musím říct že i vaše písemné otázky se týkaly eh, těchto okruhů takže bych si dovolila je zařadit do těchto čtyř velkých oblastí a potom i společně s vámi v rámci otázek bych chtěla jít více do detailů. První okruh se zabývá specifickými charakteristikami, charakteristikami návratnosti a ziskovosti použitých produktů typu globální půjčky v podmínkách zemí ACP s čím samozřejmě souvisí i proces specifického managementu rizika v příslušných zemích. V rámci tohoto okruhu bych se chtěla více do detailů zeptat, eh, eh, jak Evropské komise, tak Evropské investiční banky, eh, jak je to s otázkou politického rizika v těchto zemích a zda zvýšené riziko nemůže být důvodem pro omezení aktivit Evropské investiční banky v teritoriích ACP. To je můj první okruh. Druhý okruh problémů se týká především stanovení pravidel obezřetného a efektivnějšího využívání zdrojů Evropské unie v těchto teritoriích. Samotný víceletý finanční rámec 2014-2020 přinesl řadu kroků v nakládání prostředků obezřetnějším způsobem a já tedy považuji za relevantní otázku, zda se vyšší obezřetnost projevuje též v případě EDF specifické téma v tomto okruhu je pro mě to, jak využívat nástroje finančního inženýrství i v těchto zemích. Třetí okruh eh, souvisí s absorpční schopností a kvalitativními charakteristikami zprostředkovatelů v zemích příjemců a zaměření technické pomoci na zlepšení jejich znalostí a dovedností. I v písemných otázkách byla řada otázek, které se týkaly právě výsledků eh, technické eh, pomoci. S tím souvisí i záležitosti využívání místních finančních zprostředkovatelů. Čtvrtý, poslední okruh je zaměření EDF, které se týká prioritních strategických témat, která Evropská unie uplatňuje vůči zemím ACP. Já bych chtěla určitě se dostat více do hloubky v tom, zda tyto priority se v čase změní a zda doznali nějakých změn i v souvislosti s měnícími se politickými riziky ve světě. Jak tady na tomto spolupracuje eh, Evropská investiční banka společně s eh, Evropskou komisí? Uh, so this, this was just a very, very general introduction from my side. I just wanted to divide, just to make some kind of mind order for all of you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 Ja, vielen Dank. Dann, ähm, es, war eine Frage an die, es war eine Frage an die Kommission. Ich möchte Ihnen gleich das Wort geben für unsere Berichterstatterin, Herr Planas, bitte. Thank you, Mr. Chair. Well, I think uh, I, I should share the replies with my colleague from TAB, but uh, without wanting to take much of the floor, I think just uh, the, I would like to touch on the four issues uh, raised by the rapporteur. Uh,